Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie alle... Dámy a páni, srdečne, ako kolektív, ako aj každého jednotlivo, vítam dnes po obede. Vidím, že skutočne sála je preplnená, mnohí ľudia ešte čakajú pred dverami. Teraz sa dostanem bodu 27, správa o politike hospodárskej súťaže za rok 2008, spravodajca pán Butikofer, ktorého tu poprvé zdravím, po druhom dávam slovo. Ďakujem pekne, pán predseda som si istý, že všetci, ktorí sa nezúčastnia osobne tejto diskusie, určite duchom sú pri nás. Náš výbor sa rozhodol, že vypracujeme stanovisko k tejto správe. Je to správa, ktorú vypracováva kolegyňa Sophie Intfeld zo skupiny ALDE. A ja mám tu čest, že môžem vypracovať návrhy tohoto stanoviska. 7 bodov považujem za také dôležité a myslím si, že mali by, mali by byť súčasťou takéhoto stanoviska. Poprvé, ide o to, že nepovažujem sa za banálne, chcem to zdôrazniť, že vítame takúto správu, lebo sa zaoberá aj kartelmi a spotrebiteľmi ako aj sa týka referátu, ktorý sa bude zaoberať ochranou hospodárskej súťaže. Je jasné, že kartely ohrozujú hospodárskú súťaž a práve preto musíme túto skutočnosť zdôrazniť. Po druhé, musím povedať, keď som toto navrhoval, tak som vychádzal z toho, že COP15 dospeje k iným výsledkom, Napriek tomu je iste zásadne správne položiť si otázku, aké dôsledky by mohli mať takéto medzinárodné dohody na hospodárskú súťaž. Po tretie, chcel by som navrhnúť, aby komisia do najbližšej správe hospodárskej súťaže zakomponovala určitú osobitnú kapitol, ktorá by sa týkala malých a stredných podnikov a hospodárskej súťaže. To bola taká ťažisková kapitola a podľa mňa takéto ťažisko by bol vhodný nástroj na to, aby sa vyslal jasný signál a keď si pozrieme, aké problémy majú v oblasti hospodárskej súťaže malé a stredné podniky, Práve to by malo byť riešené v takejto ťažiskovej osobitnej kapitole. Myslím si, že každý chce asi podporiť malé stredné podniky. Po štvrté, je nevyhnutné overiť otázku, v mojom texte je to uvedené, overiť, akým spôsobom národné systémy podpory automobilového priemyslu narušujú hospodárskú súťaž. Bolo by to nevyhnutné si preformulovať, či a akým spôsobom, aby sa tu je to tak trošku kritickejšie uvedené. V každom prípade je nutné sa zoberať vzťahom medzi výrobcami a e, prem dodávateľmi a dodávateľmi druhej úrovne. Bo bolo mi povedané, že z viacerých strán, že to je to, či, na čo sme sa mali zamerať. Potom ďalší bod, tu ide o energetiku. V Nemecku sa z toho vyvinula aktuálna diskusia, myslím, že sa týka aj mnohých iných štátov, a síce, že je nedostatok investícií do infraštruktúry, čo by mohlo ohroziť hospodárskú súťaž. Po šiesté, tu ide o verejné obstarávanie. Aj na túto tému je nevyhnutné sa zamerať, lebo rozdielne národné predpisy mohli viesť k skresľovaniu a potom druhý aspekt v rámci bodu 6 je, keďže kritéria o sociálnych a environmentálnych vplyvov sa zapracujú do príslušného nariadenia, čo by mohlo viesť potom k inováciám. A nakoniec 7. bod, to je sektor telekomunikácií. A ja som toho názoru, že v tejto oblasti aj napriek úsiliu komisie vládne nedostatok hospodárskej súťaže. A preto tam boli zapracované niektoré formulácie, ktoré sa týkajú prípadnej účinnosti orgánu národných regulátorov BEREK, pričom dúfame, že táto organizácia začne fungovať. Ja som už dopredu signalizoval teniem spravodajcom, že mám záujem o spoluprácu, ja som sa na nich obrátil a dostal som od nich podnety, ktoré som zapracoval. A čo sa týka ďalšej spolupráce ja som otvorený. Ja som diskutoval aj s pani Intfeld o tomto návrhu a ona mi naznačila, že ona by privítala takéto stanovisko výboru ITRE. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne a teraz ako prvý sa hlasí pán Balčitis. Nech sa páči. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, tai visų pirma. Pekne, pán predseda. Predovšetkým by som rád zablahoželal kolegovi Butikoferovi za vypracovanie stanoviska. Je skutočne vyčerpávajúce a rozsiahle. Rád by som poďakoval za našu spoluprácu, pretože naše návrhy boli zapracované do jeho návrhu. Rád by som predniesol niekoľko poznámok ktoré myslím bude potrebné prediskutovať poprvé. Otázka konkurencie na vnútornom trhu s energiou a otázka energetickej bezpečnosti. Vieme, že nemáme dobre fungujúci trh s energiou, pretože isté oblasti, napríklad eh, Pobaltská oblasť, sú izolované od zvyšku Európy v oblasti dodávok energie a platíme viac za energiu ako zvyšok Európy. Teda, kým nebudeme mať e, plnú infraštruktúru v Európe, nemôžeme zabezpečiť e, dostatočnú efektívnosť a konkurenciu na vnútornom trhu s energiou. Teda ja si myslím, že je potrebné zapracovať aj návrh na správne financovanie pre projekty energetickej infraštruktúry tak, aby mohli byť e, riadne implementované, načas implementované, aby komisia mohla predložiť správu, či všetko prebehlo tak, ako malo a či nedošlo k oneskoreniam. Pokiaľ ide o nízkouhlíkové hospodárstvo, e, Európa chce dosiahnuť dohodu v tomto smere. Musíme zabezpečiť, aby všetky formy podpory e, boli zakomponované. To znamená čistá doprava, ktorá bude šetriť životné prostredie. Ja som podporil návrh spravodajcu, aby komisia zvážila a prehodnotila, ako pravidlá verejného obstarávania ovplyvňujú konkurenciu v členských štátoch, pretože ja sa domnievam, že majú veľmi priamy vplyv. Sú isté rozdiely v členských štátoch, v pravidlách verejného obstarávania. Myslím si, že komisia musí toto preveriť. Je potrebné zaviesť jednotné pravidlá v oblasti verejného starávania na európskej úrovni. Iba tak sa nám podarí zabezpečiť, aby sa konkurencia sústredovala na inovácie, na verejné starávanie a že sa bude držať pravidel. Ďakujem pekne. Chce sa komisia vyjadriť? Pán Weber, prepašte, nevšimol som si vás. veľmi stručný, ak dovolíte. Ja chcem tiež poďakovať pánovi Butikoferovi za tých 7 bodov, ktoré predložil. Nemám už veľa čo povedať k tým bodom, ale bod 6 považujem za veľmi dôležitý, pretože vypísané verejné súťaže musia splňať isté normy, ktoré sa týkajú sociálnej oblasti, ale oblasti životného prostredia. A to by podporilo konkurenciu a vyriešilo by to problémy. Myslím si, že je to akási óda na konkurenciu. Konkurencia sama o sebe je iba mm, prostriedkom na dosiahnutie cieľa. Mne teraz napadajú zhruba dva alebo tri príklady, napríklad vo Francúzsku, kde príliš silná konkurencia a boj proti vyčleneniu z trhu e, spôsobil škody. Musíme zabezpečiť európske služby a firmy by nemali byť až také výberčivé. Isté, že musíme bojovať proti narušeniu súťaže. Isté, že aj čo sa týka roamingových pravidiel v telekomunikačnom odvetví, ale musíme podporiť e, potenciál európskych firiem. A to znamená, že niekedy na to musíme pamätať. Komisia, ďakujem. Chce sa komisia vyjadriť? Nech sa páči. Thank you very much. Uh, yes, I... Ďakujem pekne. Predovšetkým by sme radi poďakovali eh, za tento návrh stanoviska je veľmi užitočné, pretože sa vyjadruje práve k tým otázkam, ktoré nám môžu pomôcť vylepšiť prekladanie návrhu správy v budúcnosti. Zohľadňujeme tiež to, že zavedenie zvyšenej pozornosti správa požaduje, že je požiadavka, aby v budúcnosti malé stredné podniky sa na toto sústredovali Chápeme, že otázka prepojenia konkurencie a malých stredných podnikov je stredobodom našej činnosti. Myslím si, že sa to prejavuje v iniciatívach, ktorých sme sa ujímali, napríklad TTT. Eh, teda aj toto je zohľadnené v požiadavkách parlamentu, pokiaľ ide o budúce znenie správy. Mm, k ďalším prvkom E, všetky ďalšie prvky zohľadňujeme, považujeme za užitočné a budeme sa snažiť do všetkých síl reagovať na všetky nábrhy v našej ďalšej správe. Ďakujem. Danke sehr. Herr möchten Sie noch mal? E, ďakujem pekne, pán Bütikofer. Veľmi krátko e, musím skonštatovať po tom, čo povedal pán kolega Weber, že som neočakával že budem kritizovaný za to, že som vypracoval ódu na konkurenciu. Prosím, poskytnite túto informáciu aj vo svojej domovine. Ehm, povedzte, že výbor pre priemysel je za to kritizovaný. Rád by som však pánovi Bebrovi povedal, že v žiadnom prípade myslím si, že zdieľam s vami ten, tento záver. Nemyslím si v žiadnom prípade, že by sme mali nejakým spôsobom eh, vysvetiť eh, konkurenciu, pretože trh potrebuje pravidlá. Trh eh, bez pravidel, bez demokratických pravidel nemôže fungovať. Tak to, to vždy bolo. A tá ilúzia, že trhy sami o sebe zavedú nejaký poriadok, že budú fungovať bez pravidel, to nefunguje. Musíme však dbať na to, aký poriadok funguje na trhu a Mal by to byť poriadok, ktorý e, zabezpečuje e, dostatočnosť informácií a taktiež e, dopadov istého trhového riadenia. Ak sa zavedie taký poriadok, tak je asi um, nadradený iným návrhom. Ďakujem pekne, hovorí predseda. V tomto bode, v ďalšom bode, máme skrátený postup. Rád by som pripomenul, eh, ďalší, našim ďalším bodom je spracovávanie bioodpadu na európskom trhu a tu je našim odborníkom Giles Chichester, ktorému dávam teraz slovo. Ďakujem, pán predseda. Moja kolegyňa pani Gutierrez, moja bývalá kolegyňa, v podstate z inej politickej skupiny ma požiadala, aby som aby ma zastúpila, ak aby sme trochu prehodili poradie, aby sme prebrali jej bod pred môjim bodom. Mne to vôbec nevadí, hovorí pán predseda. E, teda pozmeníme trochu poradie a prejdeme najskôr bodu Európeána. Avšak to znamená, že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 tie záväzky alebo tie prepojenie medzi článkami 2, 2 a 5. Aj keď vieme, že samozrejme sú tam viaceré rozdielne verzie. Boli to rozličné úvahy nad tým, ako to má celé fungovať. Myslím si, že celý prístup máme, musíme zlepšiť a musíme mať v Európe prístup k online službám. Iba takýmto spôsobom môžeme uľahčiť našim občanom aby mali prístup k obsahom v jednotlivých knižniciach. Nesmieme zabudnúť, že tento portál, ktorý sa vytvorí, by mal byť určitou všeobecnou databázou a je nevyhnutné eh, podporovať prístup k týmto dielam. Dôležité je, aby tie databázy, ktoré vzniknú, boli nezávislé, pričom je dôležité, aby bol zabezpečený dohľad nad týmito dielami. tzv. diela out of print, tie by tam mali byť tiež prístupné. A vlastník alebo majiteľ servera by mal mať nárok na určité kompenzácie za to, že ľudia budú využívať databázy. Potom je dôležité, aby existoval istý orgán, ktorý bude dohľadať, dohľadať na celú činnosť, ktorý, ktorý bude riadiť to znamená, že je dôležité, aby existovala možnosť, aby digitalizované dokumenty boli e, dostupné v bezpečných štandardoch. Pričom nesmieme zabúdať na autorské práva. To znamená, že dôležité je si pozrieť ten, dôležité je si uvedomiť, aké budú tam náklady, je nutné zohľadniť aj čas, ktorý je nevyhnutný a spracovanie Samozrejme vidíme, že tam sú určité rozdiely. Potom sú tam aj komerčné záujmy, ktoré môžu existovať e, v oblasti týchto online služieb. Tu ide o to, aby sme poskytovali čo najkvalitnejšie služby pre našich občanov. A to je určitá úloha, ktorá je veľmi dôležitá pri, pri celom projekte, aby sme vedeli, kto je za čo zodpovedný. Na to, aby Európeána mohla fungovať, je nevyhnutné organizovať digitálne informačné služby. Je dôležité, aby všetky tieto projekty boli jednotné a bolo by dobré, aby komisia našla určité riešenia pre tento projekt. To znamená, že komisia mala zrealizovať štúdiu, ktorá by sa zaoberala vecami, ako je napríklad dodržiavanie autorských práv a riešila by aj ďalšie dôležité aspekty celého projektu. Čo sa týka národných archívov, tak podľa môjho názoru oni musia mať dispozícii kópie tých diel, ktoré sa budú spracovávať. To znamená, že musia byť zabezpečené databázy s informáciami a musia byť zabezpečené potrebné informačné toky. Je dôležité, aby, aby informácia diela boli, obsahy boli v dispozícii našim občanom. Dôležité je samozrejme zabezpečiť to najrychlejšie súhlas autora k jeho dielu. Takýmto spôsobom by sa mal zabezpečiť prístup e, k dielam pre učiteľov, študentov alebo aj vedcov. Takýto prístup zadarmo musí byť prioritou pri zverejňovaní e, materiálu pre vzdelávanie alebo iných kultúrnych diel tento prístup samozrejme musí byť kontrolovaný istým orgánom a dôležité je, aby sa vytvorila možnosť, aby bol prístup takýmto dielam, pričom samozrejme je dôležité predovšetkým podporovať vzdelávanie, a ďalšie vzdelávanie našich občanov. Problém, ktorý tam máme v súčasnosti, súvisí s tým, že existuje určitý právny rámec, ktorý hovorí, že knižnice majú prístup k programom, ktoré financujú takúto digitalizačnú prácu. To znamená, že je možné vytvoriť určité, určitú spoluprácu. Zložitá situácia nastáva, keď e, nevieme, kto je držiteľom autorských práv. Podľa mňa treba nájsť nejaký spôsob, ako sa prekonajú tieto prekážky. Predovšetkým, keď ide o diela staršieho dáta, ktoré ale majú vysokú kultúrnu hodnotu. Na záver by som chcel povedať, že v súčasnosti sme tak povediať v druhej fáze celého projektu. Vieme, že občania o tom asi nevedia ešte, ale dôležité je, aby celý projekt bol podporený informačnou kampaňou a aby, aby si občania uvedomili, aké výhody má takýto projekt. Dalo by sa to riešiť napríklad pod Googlom. Musíme si uvedomiť, že tento projekt je potrebný, znamená nové, nové zdroje informácií a určite bude zaujímať našich občanov. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a čakám teraz na vaše názory a komentáre. Herzlichen Dank, Frau... Ďakujem pekne, pani Gutierrez Cortines. Ďakujem pekne, pán predseda. Počas posledného španielského predsedníctva sme už hovorili o týchto témach. No a ja som vo výbore, bola členkou výborov pre kultúru a vtedy sa povedalo, že je to len taká vedľajšia otázka ale Európska únia nie je vždy veľmi inteligentná. Niekedy robí to, čo by nemala robiť a naopak. Európeána, tak ako vo svojej podobe, je dobrý projekt, bohužiaľ zle koncipovaný. No a kolega už čiastočne poukázal na to, kde je ten hlavný problém. Hlavnou myšlienkou Európeány je, že to má byť online knižničná konzultácia a že bude mať človek vstup do všetkých knižníc. A to znamená, že to musí byť koordinované dobre a kvalitne, tak aby krajiny v Európeáne skutočne aj ukladali. Ja nie som za vytvorenie nejakej inštitúcie, samostatné inštitúcie v každej krajine. Ja už som bola ministerkou autonómnej samozprávy a preto viem, že viem, že nepomáha využívať vždy nové a nové inštancie. A treba mať určité vedenie, vedenie kde, tak povediať všetko je spojené. A potom treba povedať, či je, tento orgán bude súkromný alebo štátny v niektorých krajinách, napríklad v Holandsku, to nie je až také jasné. No a preto tu existujú veľké problémy napríklad eh, v oblasti výskumu. Investujú sa peniaze na rozdávanie alebo distribúciu odborných časopisov a autory musia potom platí za to, aby si prečítali vlastný článok. A to je absolútne nemysliteľné. A preto musí byť prístup k Európeáne zadarmo, musí byť kvalitný a musí byť e, väčší rozpočet. Tak, ako je to teraz koncipované, tak to sú skutočne smiešné čiastky a pomocou nich knižnica Európeána sa určite nerozbehne. Ja plne súhlasím s tým, čo už bolo povedané najväčším problémom je aj podľa mojich skúseností v Španielsku hovoríme, že každý majster má svoju vlastnú knihu a preto e, e, sme veľmi zdržanliví pri využívaní katalogových systémov, ale v internete sú formáty PDF a všelijaké iné, ale tie by sme mali využívať teda. Takže TIFF a GPC sa v súčasnosti využíva. Ja si však myslím, že v každom prípade treba využívať internetový jazyk. Každý to vloží v takom formáte, ako chce. A okrem toho existuje dostatok technológie. No a ja myslím, že netreba vytvárať žiadny právny systém. Samozrejme, môžeme nejaké vedúce grémium, ale inak to už by som chcel povedať môjmu rumúnskému kolegovi, sú tu problémy. Kultúrna koordinácia, Nemecko a Francúzsko to zatiaľ urobili, stará Európa. Je množstvo projektov a bolo by oveľa lepšie, A bolo by dobre, keby subsidiarita bola atraktívna na no to, čo povedal kolega. A to je pravda. My bibliografické články a obrázkovú knižnicu nemôžeme brzdiť. Aj takéto veci potrebujeme. Už je tu dosť a mladých ľudí, ktorí nemajú vôbec ani všeobecné vzdelanie. My musíme, ak ľudia len trávia teda čas len na internete, aby bol internet plný zaujímavých vecí. No a preto si myslím, že práve v prípade Európeány sa musíme snažiť o to posilniť to vedenie, aby s menším obnosom peňazí sa dala vec lepšie koordinovať a potom používať jednotný, nejednotnú nomenklatúru. Potom potrebujem jasné predpisy, tak aby Európeána bola úspechom. No a ja otázky, otázky duševného vlastníctva. A tie by som nechal na pokoji, to je veľmi komplikovaná téma a ja myslím, že by sme sa nemali snažiť o tom hovoriť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Butikofer. Vážený pán predseda, ďakujem pekne. Ja by som e, najskôr chcel poďakovať kolegovi Enciovi za predloženie tejto správy a vyjadrenie názorov. A to hlavne za to, že tu kládol dôraz na dva dôležité aspekty. Jeden to je otázka voľného prístupu a druhý bod, to ste kolega zdôraznili tiež, je tiež nevyhnutnosť propagovať existenciu Európeány, aby o nej ľudia vedeli. My môžeme robiť skutočne veľa, ak o tom nikto nevie, tak z toho nebude žiadny úžitok. A preto by som tento aspekt chcel zdôrazniť. Okrem toho by som chcel doplniť ešte pár hľadísk. Jeden problém s Európeánov doteraz súvisí s tým, že účasť jednotlivých členských krajín je rôzne intenzívna a predovšetkým Nemecko a Francúzsko prispeli, že keď to je projekt na ochranu kultúrnej rôznorodosti Európy, a tak aj účasť by mala byť taká vyváženejšia. Po druhé, máme viacero právnych eh, problémov, napríklad eh, materiály, ktoré sú chránené autorským právom. My napríklad nechceme no, musíme ten problém vyriešiť tak, ako problém s dielami, eh, kde je nemožné nájsť majiteľov práv tých nejakých osirotených diel. No a potom je ešte dôležité zaistiť udržateľné financovanie tohto pro- projektu. Ďakujem ešte raz za tie akcenty, ktoré ste stanovili. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz niekto za komisiu. Chce by niekto, niekto niečo povedať? Pán Folman alebo pani Fazoli, pán Folman, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Európeána je výsledok spolupráce medzi európskymi kultúrnymi inštitúciami a ako sme už počuli, stále prebežia práce. V súčasnosti Európeána vo fáze prototypu, ale už teraz dáva prístup, priamy prístup k 6 miliónom digitalizovaných diel. Nehovoríme len o knihách, ale aj o dokumentoch z archívov, fotografiách, automapách, audio a audiovizuálnym materiálom. Cieľom politiky je e, zvýšiť do roku, alebo v roku 2010 počet objektov na 10 miliónov no a tento rok tiež e, spustiť tú plnú verziu Európeány. No a k tým rôznym poznámkám, ktoré sme si vypočuli, rád by som chcel najskôr poďakovať spravodajcovi za návrh. No a ten náš návrh sa týka viacerých, viacerých eh, problémov. Napríklad digitalizácia v rôznych členských štátoch, eh, depozity a dlhodobé uchovávanie digitálnych materiálov, ako to bude v Európe zorganizované. Financovanie digitalizácie samozrejme tiež a čo sa dá urobiť na európskej úrovni. A ďalej veľmi dôležitá vec, ako spopularizovať e, Európeánu na širokej verejnosti. E, tým Európeány sa už veľmi snaží e, propagovať, teda ešte nesnaží sa úplne propagovať Európeánu, pretože sa systém nachádza vo fáze prototypov, takže padlo niekoľko odporúčania, ale ja by som chcel tiež povedať niekoľko slov opatrnosti Európeána. Je decentralizovanie, organizovaná a obsah ostáva stále majetkom kultúrnej inštitúcie. Európeana vám umožňuje lepšieho nájsťa a vytvára synergické efekty medzi materiálmi z jednotlivých krajín. No a ten prístup, tak ako hovorí spravodajca, je oveľa centralizovanejší a jeho poručenie je také. A v praxi by to znamenalo, že by sme museli začať od nuly s úplne novým prístupom a to ide proti všetkomu, čo sa zatiaľ e, rozhodlo, vrátane uznesenia parlamentu z roku 2007 a vrátane záverov rady. Ďalej sa tu hovorilo viackrát o slobodnom prístupe ku kultúre. Už v súčasnosti Európána už poskytuje slobodný prístup miliónom diel. Prístup k chráneným dielom je už trošku iný, pretože sú tu problémy spojené s autorským právom a s držiteľmi týchto práv. V súvislosti s audiovizuálnym materiálom by bolo možné uzavrieť nejaké licenčné dohody medzi knižnicami a držiteľmi licenciu. No a e, na tie novšie diela, napríklad knihy, by mohli byť prepojenia e, z Európy na stránky kde by užívateľe našli určitý materiál, alebo kde by si ho mohli kúpiť. No a čo sa týka autorských práv, komisia sa tým zaoberala. V oktobri sme vydali aj oznámenie na túto tému. No a posledná vec je o správe. A skutočne bude to centrálne pre celý projekt Európeány a momentálne hľadáme riešenie spolupráci, v súčinnosti s týmom Európeány. Ďakujem pekne. Všetci kolegyne, kolegové viete, že to je osobitný postup, zrýchlený postup, pretože sme mali určité problémy kvôli spolupráci s Výborom pre kultúru, takže spoločne sme sa dohodli na tom, že hlasovať sa bude 4. februára a že e, celý proces e, bude prebiehať v anglickom jazyku iba. Takže ďakujem veľmi pekne a uvidíme, ako to bude bežať ďalej budúci týždeň. No a teraz sa dostávame k bodu číslo 30 a to je správa o zelenej knihe Komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii. A teraz sme radi, že si môžeme na túto tému vypočuť Gilesa Chichestera. And I thought I almost got out of it. Now then, um, bio waste. Ďakujem pekne. Téma bioodpadu je to zelená kniha e, z pera komisie. Už e, dosť dávno bola predložená v roku 2008 a e, definuje samotný odpad a definuje ho ako bio, biologicky odborateľný odpad z domácnosti, z reštaurácií, rôznych stravovacích zariadení a ďalej sú to aj porovnateľné druhy odpadu z potravinárskych a spracovateľských závodov. Bolo nám povedané, že celkový objem bioodpadu v Európskej únie je niekde medzi 76,5 až 102 miliónov tón. Teda je to dosť nepresné číslo. A pochádza z dvoch hlavných zdrojov. E, zelený odpad z parkov, e, záhrada a tak ďalej a potom e, kuchynský odpad na druhej strane. Okrem toho sa tam uvádza, že sú odlišné druhy národnej politiky, ktoré sa týkajú riadenia bioodpadu. Uvádzajú sa tam niektoré metódy spracovania odpadu, napríklad triedenie odpadu, napríklad v domácnostiach je povinnosť separovať odpad do odlišných eh, odpadkových košov. Eh, človek si musí poradne premyslieť, kam odhodí aký odpadok. Okrem toho sú tu aj skládky. Eh, k tomu sa nebudeme teraz vyjadrovať. Okrem toho je tu aj spaľovanie odpadu. Niektorí z nás to považujú za dobrú vec, ak získame z tohto e, spôsobu spracovania odpadu nejakú energiu, ďalej e, biologické spracovanie odpadu. To e, zahrnie napríklad kompostovanie, mm, niektorí to poznajú na vidieku, napríklad kuchynský odpad dávame do jednej nádoby, postupne sa rozkladá a potom ho môžeme umiestniť do zahrady, do pôdy je to celkom istý ekologický spôsob spracovania odpadu, alebo anerobné, anerobná digestia, ktorej dávame všetok odpad do veľkej nádoby a tam e, potom vložíme nejakú chemikáliu a tento odpad sa zmení na plyn. Aj tento spôsob môže byť užitočný na tvorbu energie. Teraz sa e, vraciam k otázke odlišnosti medzi členskými štátmi v tom, ako pristupujú k odpadom. Sú tu tri základné postupy. E, spaľovanie. Sú isté krajiny, ktoré e, ústupujú od skladok a prechádzajú na spaľovanie. Potom sú tu krajiny, ktoré majú vysokú mieru zhodnotenia materiálu to plyne najmä z ich miery e, triedenia a recyklácie odpadu. E, Veľká Británia žiaľ nie v tejto kategórii si všímam práve a ďalej krajiny, ktoré sa orientujú e, čiste na cestu skládok. Žiadne členské štáty nie sú uvedené v tejto kategórii, ale myslím si, že mnoho členských štátov sa oberá práve touto cestou a mm, túto cestu my nepodporujeme, tak musíme aj nájsť nejaký iný spôsob vysporiadania sa s odpadom. aspekt, ktorý je e, v podstate prepojený hlavne s výborom Envy, ale pre nás je tiež relevantný. Pre nás e, je najzaujímavejšia otázka e, získavania energie z odpadu. A myslím si, že na toto by sme sa mali sústreďovať v našom stanovisku. Európska agentúra pre životné prostredie predložila návrh, ktorá hovorí, že potenciál bioenergie z mm, mestského pevného odpadu je 20 miliónov tón ekvivalentu ropy na rok a to je zhruba 7 celkovej obnoviteľnej energie v roku 2020. Teda hovoríme tu o dosť významnom zdroji energie. A skutočne stojí za to, aby sme to podporovali, pretože je to veľmi užitočný spôsob e, trafenia dvoch múch jednou ranou. Zbavili by sme sa odpadov a vytvorili by sme energiu. Komisia vo svojej zelenej knihe predkladá aj niekoľko otázok a, a konkrétne tých otázok je 8. Žiaľ, podľa mňa len jedna otázka sa týka nás, nášho výboru, a síce je to zlepšenie um, spätného získavania energie. Um, myslím si, že na toto by sa náš výbor mal sústreďovať. Teraz eh, sa obraciam na svojich kolegov a chcem ich pozvať, aby sme diskutovali o tejto téme. Ja som už začal pracovať na návrhu stanoviska, ale ešte stále je istý čas do lehoty. Teda som ochotný zapracovať eh, aj návrhy kolegov do tohto návrhu správy. Budem vďačný a kolegovia budú aktívne predkladať. Eh, isté, že ak to budú návrhy, ktoré sa budú týkať e, ekologického a vhodného spracovania odpadu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz vystupí kolegyňa. Ďakujem pekne. Ja budem veľmi milá. Ďakujem pekne za tento, to objasnenie, tento váš prístup. Myslím si, že v tejto fáze súhlasím s vami, a že skutočne energia získavaná z odpadu to je niečo, na čo by sa mali zamerať. Viem, že komisia sa zamerala na túto oblasť intenzívne a ide tu aj o anerobnú digestiu a produkciu bioplynu, ktorý môže byť využívaný ako nezávislý zdroj energie, ako palivo Napríklad sa môže využívať na pohon komunálnych vozidiel, alebo, či by sa, alebo sa môže dodávať do siete plynovodov. A ja som si vedoma toho, že existujú nejaké technológie, na ktorých sa v súčasnosti pracuje, ktoré ďalej zvyšujú tie možnosti, ako využívať odpad na energetické účely. Mali sme tu určité návrhy, keď sa obrali energie, e, smernicou o energii, obnoviteľných energiách. A kedy sa vravelo o tom, že budúce biopalivá by mohli byť časti vyrobené z odpadu. Toto ma zaujíma, lebo je to vývoj, ktorý vlastne aj vyplýva z, nášho, z môjho volebného obvodu. A Ide to využívanie anaeróbneho procesu, ktorý nevedie k produkcii bioplynu, ale ktorý vedie k produkcii etanolu. Bolo by to druhá generácia výroby etanolu. Takže je to veľmi zaujímavé. A dôležité je sa zaoberať aj touto možnosťou. Môžeme diskutovať o anaerobných procesoch spracovávania, spracovávania odpadu. To znamená, že nemusíme sa zahrňať, zameriovať iba na bioplyn, lebo takto by nám utekol ten, takto by nám unikol celý ten potenciál, ktorý je vlastne v týchto technológiách. Takže by som vás chcela poprosiť, či by ste mohli toto zapracovať do vašich úvah. to je bolo skutočne veľmi prínosné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani Romana Jordan Cizel. Hvala lepa in hvala našemu poročevalcu za... Ďakujem. Ďakujeme spravodajcovi za veľmi jasné stanovisko, ktoré zaujal k tejto téme. Súhlasím, že väčšina aspektov spadá do oblasti výboru Envy, ehm, avšak ehm, nás sa týka nasledovné. Vidím, že možné nové obchodné príležitosti sa týkajú nášho výboru a preto by sme to mali zohľadniť aj v našej správe. Nielen využívanie energie, ale tiež využívanie surovín a ich ďalšie spracovávanie. Rada by som tiež zdôraznila nasledovné. Je to problém a zrejme nie iba problém Slovenska, je to zrejme problém celej Európy. Ľudia jednoducho nedôverujú tomu, keď sa v ich blízkosti eh, vybudovávajú ehm, zariadenia na spracovávanie odpadu. Mali by sme zvyšovať povedomie u ľudí v Európe, mali by sme im ukazovať konkrétne štatistiky a poskytovať veľmi presné informácie a povedať im jasne, že sa nesústredujeme na jedno zariadenie alebo na jeden druh zariadenia, ale že vnímame otvorene všetky formy. Ehm, mali by sme im otvorene povedať, aké sú výhody aj nevýhody a tiež im povedať, že to, ktoré riešenie nie je jediným riešením. Mali by sme povedať, že sa snažíme nájsť to najlepšie riešenie. Náš výbor by mal toto povedať veľmi jasne otvorene. Okrem toho si myslíme, že by bolo lepšie ešte raz zdôrazniť, že udržateľné kritériá sú potrebné pre biomasu. Na základe týchto kritérií potom môžeme prijímať rozhodnutia, ako sa budeme vyrovnávať s biologicky odberateľným odpadom. A ešte by som rada povedala jednu vec. Pokiaľ ide o tie nové iniciatívy, tu musíme byť opatrní. A ak sa nemýlim, tak cieľ tejto zelenej knihy je taký, aby sme odpovedali na otázku, či je potrebné zaviesť nejaké opatrenia na e, európskej úrovni. Ak sa nemýlim, tak rozhodnutia, ktoré sa týkajú druhu zvolenej technológie, e, závisia práve od miestných e, špecifických podmienok. Teda myslím si, že by sme mali opatrní v tom, do akej miery chceme skutočne zasahovať e, v tejto oblasti a do akej miery uprednostíme skôr subsidiaritu. Ďakujem. Danke für den Hinweis, Herr Kollege. Ďakujem pekne, pán kolega. Köszönöm, elnök Igen, köszönöm elnök úr. Szeretnék hozzászólni a... Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som eh, sa rád pripojil k tomu, čo to bolo povedané. Som chemický inžinier, eh, zaoberal som sa biotechnológiou, teda chápem, ako funguje táto problematika. Ako povedal pán Čičester vo svojej správe, ide v jeho správe o odpad keď e, z tohto odpadu by sme mali v podstate e, vyrábať iba bioplyn, pretože všetko ostatné nie je ani z technického, ani z materiálneho hľadiska možné. Musíme sa teda sústredovať predovšetkým na bioplyn. Bioetanol v tomto prípade nie je správnym riešením. Musíme sa sústredovať iba na bioplyn a biometán tomto procese zdá sa, že suchý materiál po sedimentácii by sa dal opätovne využiť a bioplyn je možné potom ďalej čistiť, podobne ako zemný plyn. Síce nemá rovnaké vykurovacie vlastnosti rovnako dobré ako zemný plyn. Bioplyn sa spravidla využíva lokálne, napríklad mestská časť alebo nejaké malé sídlisko je možné vykurovať eh, prostredstvom bioplynu. Je to popísané v množstve odbornej literatúry. Ja veľmi rád spolupracujem s pánom Čičestrom, Technic Technicverken, to je jedna švedská firma, ktorá popisuje tento proces veľmi presne a zaoberá sa aj konkrétnymi metodami. Teda na tieto otázky by sme sa mali sústrediť. Ďakujem. Ďakujem pekne aj za toto upozornenie. Chce sa komisia vyjadriť? Nein. Zdá sa, že nie. Teda, pán Čičester, možno, že v krátkosti by ste mohli vystúpiť? Uh, Ak dovolíte iba veľmi krátko, pán predseda, chcem poďakovať kolegom za ich príspevky. A musím povedať, že som očakával to, čo tu odznelo v súvislosti s tým, že nesmieme vylúčovať žiadne druhy technológií, pretože je dôležité, aby sme si nechali všetky možnosti otvorené. Chceme podporovať diverzitu. To je práve cesta na zabezpečenie dodávok energie a obsahuje tiež prvok hospodárskej súťaže. Teda ja som predpokladal a zapracoval som aj odsek v súlade s tým, že zdôrazňuje dôležitosť ponechania otvorených všetkých technických možností pre eh, vysporiadanie sa s bioodpadom, tak aby sme podporovali inovácie a vytvorenie pracovných miest v tomto sektore. Dúfam, že tým som pokryl to, čo povedal pani Joda a pani Hall v otázke diverzity. Súhlasím s pani Jordán, čo sa týka udržateľných kritérií, avšak eh, rád by som k tomu doložil. Ja som v tlmočení počul biomasa. Myslím si, že musíme rozlišovať medzi biomasou a bioodpadom. Biomasu totiž produkujeme cieľene na to, aby sme ju e, potom mohli využiť na výrobu mm, etanolu, zatiaľ čo odpad, bioodpad e, je konečným produktom. Veľmi ma zaujíma táto druhá nová forma technológie, ktorá sa tu spomenula. Teda myslím si, že na základe tejto diskusie môžem vypracovať návrh stanoviska, ktorý predložím potom na budúce dúfam, že v tomto procese nevytvoríme príliš veľa odpadu. Um, ähm, the next... Ďakujem pekne. Ďalší bod sa týka presadzovania dušan vlastníctva na vnútornom trhu. Spravodajca je Pavel Rübich. Kolega tu dnes nie, ale kolegyňa Jordan Cizel zastupuje a tým pádom má slovo. Thank you very much. Yeah. Paul Rubik uh, is, is not here. Ďakujem pekne. Paul Rubik tu žiaľ nie a ja sa pokúsim ho nahrádiť. Asi sa mi to nepodarí na 100%, lebo nebudem vedieť okomentovať vaše otázky tak, ako by to on spravil. Takže aby sme predišli nejakým nedorozumeniam, prečítam vám, čo on pripravil. Takže chce navrhnúť výboru pre právne záležitosti, aby zapracovali nasledujúce odporúčania. Dôležité je podporovať licencie pre duševné práva, ktoré sa týka celej európskej úrovne. Ďalej ide o licencie pre IPR, kde ide o licencie, ktoré sa týkajú pôvodného jazyka. Ide tu o licencie, kde ide o pôvodne jeden jazyk, potom sa to preklad ďalších jazykov, podporiť interoperabilitu a technologickú neutralitu, pričom je nutné rešpektovať duševné práva a umožňovať konvertibilitu obsahov v jednotlivých formátoch. A ďalej, udržať si ochranu práv duševného vlastníctva, pričom zachovanie slov tak jednoduchými a možnosťami, ktoré podporia e, transparentnosť týkajúcu sa držiteľov práv vlastníctva, ďalej efektívne sankcie proti porušovaniu autorských práv a predchádzať stratám a tak drahá kolegyňa, tlmočníci vás prosia, aby ste trochu pomalšie čítali. Takže opätovne bod číslo 5. Zvážiť efektívne sankcie na trestanie porušovania autorských práv a predchádzanie strát držiteľov práv a to podporovaním princípov Ďalším bodom je využívanie sankcií, ktoré sú k dispozícii v súlade s legislatívou hospodárskej súťaži a obchode. Ďalší bod. Ďalej. Eh, Vyhodnocovať dopad vlastníctva práva vlastníctva pre malé a stredné podniky. A toto do všetkých hodnotení dopadov a prispievať k monitorovaciemu centru e, pre pirátstvo a porušovanie autorských práv, aby sa umožnila produkcia spolahlivých e, údajov o falšovaní a pirátstve vo všetkých sektoroch. Ďakujem pekne. Mm. Ďakujem veľmi pekne. Nikto sa už nehlási ku slovu, pretože tu nie sú ani tieňoví spravodajcovia. A to nám skráti jednanie a komisia nechce tiež nič povedať, takže tým sme odbavili tento bod programu. No a teraz slovo 31. Aj tamto je veľmi jednoduché, pretože spravodajca tu tiež nie je, takže dostávame bodu rôzne, tam tiež nemáme čo povedať. No a ďalšie zasadnutie bude 4. februára, to už ste všetci viete. No a preto ďakujem všetkým a je mi ľúto, že už musíme uh, ukončiť toto zasadnutie a musím vám dať voľno. Nuž, ďakujem pekne. Ešte nie, kolega Čičester ešte chce niečo povedať. Čiže ešte nemôžeme skončiť, bohužiaľ. Kolega Čičester. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel zagratulovať k tomu, že ste ukončili ten program ešte pred stanoveným časom, aj keď viem, aký obrovský tlak bol na vás, na vás vyvíjaný. Takže vám želám krásny víkend.